sa a, mala aj tak stať. Diskusia teraz ukončená, no a teraz prejdeme k hlasovaniu. Najskôr hlasovanie o uznesení o Keni a nezatknutí prezidenta Omara al-Bashíra. Budeme hlasovať o spoločnom uznesení. Nie sú žiadne, žiadne pozmejúce návrhy. To je za. Kto je proti?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 Eh, od rady som dostala eh, stanovisko v prvom čítaní spolu pani Ek. Ani vaš hlasovacie, vaše hlasovacie zariadenie nefungovalo. Dobre, takže dostala som eh, stanovisko rady a bude to zaznamenané